práv, demokracie a právneho štátu podľa článku 135 rokovacieho poriadku. E, nasleduje teraz situácia v Malajzii. Vypočujeme si v prvom rade autorov návrhov uznesení. Pán Korao, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dohody o voľnom e, obchode medzi, e, teda zo strany Európskej únie vychádzajú e, zvlášť z hospodárskych kritérií, alebo hlavne z hospodárskych kritérií, zohrňujú sa tam ale aj sociálne, environmentálne normy, aj ľudské práva. Tie sa spomínajú v úvode dohody, ktorá však, ktorý však nie je právne záväzný. Malajzia, pokiaľ ide o dodržovanie ľudských práv menšín a autochtónnych obyvateľov, e, tam žiaľ Bohu dochádza e, k mnohým porušeniam. E, veľa mimovládnych organizácií si robí v tejto súvislosti značné starosti o Malajziu. Malajzia potiera práva autochtónnych o obyvateľov, e, ničí e, tropické lesy, v ktorých týchto žijú, odopiera im e, právo na pôdu, na priestor, kde žijú um, sa tam viac rozširujú uh, plantáže um, pre kokosové palmy. Ja navrhujem, aby sme použili uh, ten nástroj, ktorý máme v rukách, nástroj uh, dohody o voľnom obchode. Je to naša šanca uh, zlepšiť situáciu ohľadom ľudských práv v tejto krajine. Ďakujem, slovo má pán kolega Demesmaker. Malajzia eh, sa čoraz viac podoba na autoritatívny eh, štát. Eh, dnes je tam už rizikom protestovať proti vláde alebo napríklad nosiť žlté tričko. Národný front je už 58 rokov pri moci, opiera sa o archaické koloniálne zákony v krajine zákony eh, sa opierajú eh, do značnej miery o šáriu, pritom eh, Malézia sa chce profilovať ako moderátny moslimský štát. Indogénne národy ako UN Azli stále bojujú za svoje práva. Treba posilňovať parlamentnú demokraciu v Malajzii rokovania o voľnom obchode by e, sa mali zaoberať práve e, týmito skutočnosťami. Pani Lochbiller na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. V Malezii sa využívajú reštriktívne zákony na obmedzenie, e, na značné obmedzenie slobody vyjadrovania sa. Obzvlášť aktéry občianskej spoločnosti, ktoré kritizujú vládu, riskujú, že budú väznení a politicky e, súdení. E, často ich e, konfrontujú so žalobami spojenými s so ohrozovaním bezpečnosti krajiny. Mnohé zákony pritom pochádzajú z koloniálnych čias. Takto približne 40 ľudí bolo prednedávno vypočutých v dôsledku takýchto obvinených, rovnako aj Khalid Izmat, Izmat e, opozičný e, bloger, kvôli e, zverejneniam, v ktorých kritizoval zneužívanie moci. Aj na základe bezpečnostných zákonov boli ľudia zajatí, napríklad Khalid Abu Hassan, Eh, ktorý poukázal na korupčnú aféru eh, štátneho, eh, jednoštátneho podniku. Preto žiadame od malajskej vlády, aby prepustila všetkých tých, ktorí sú väznení na základe svojho presvedčenia a žiadame aj o odstranenie zákonu na základe ktorých sú väznení zákon prijatý v decembri, týkajúci sa Národnej bezpečnostnej e, rady, ktorý ešte ďalej e, obmedzuje práva, treba e, tiež zrušiť. Ďakujem. Teraz pani Wikström, autorka ďalšieho znesenia. Ďakujem, pán predseda. Áno, vývoj v Malajzii, pokiaľ ide o obmedzenie e, slobody Eh, prejavu a ostatných slobod eh, nás naozaj naplňa obavami. Parlament preto eh, dnes musí vyjadriť svoje polutovanie nad tým, že sa situácia v oblasti ľudských práv v Malézii zhoršila Eh, zhoršila sa situácia aj pre médiá, pre opozičných eh, politikov. Žiadame od vlády, aby boli eh, prepustení okamžite príslušníci opozície, ktorí sú väznení. Sú to ľudia, ktorí naozaj nepredstavujú nebezpečenstvo pre bezpečnosť krajiny. Treba takisto prestať s prenasledovaním pôvodných etník. Treba ukázať režimu, že sloboda vyjadrovania sa je naozaj základnou ľudskou slobodou, ktorá nemôže byť nejako obmedzovaná. To je najdôležitejšia úloha Európskej únie chrániť e, základné e, hodnoty tu v Európe aj vo zvyšku sveta. Ďakujem. E, teraz pán Lenár na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Eh, vážení kolegovia, naše uznesenie dnes eh, zdôrazňuje eh, naše priateľstvo s malajským ľuďom a náš záväzok voči nemu. A práve kvôli tomu chceme dnes prejaviť naše obavy v súvislosti s rozsudečným zákonom, ktorý Malajzia mala zrušila, namiesto toho ho posilnila a uplatňuje ho. Bezpečnostný zákon napríklad bol prijatý bez akejkoľvek verejnej diskusie a e, umož, e, umožňuje naozaj značné právomoci e, pri zvolávaní výnimočného stavu. Opoziční politici, novinári, občianská spoločnosť môžu čoraz ťažšie fungovať v dôsledku tejto situácie. Nechceme kritizovať Malajziu, ale myslíme si, že tieto otázky sú veľmi dôležité, treba ich spomenúť a e, e, dnešok by mal byť začiatkom konštruktívneho dialógu s Malajziou, ale aj v rámci našich bilaterálnych e, vzťahov medzi Malajziou a EU, obzvlášť vo, v období, kedy sa naše vzťahy čoraz viac prepájajú. Ďakujem. Ďalšou autorkou je pani Veržia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Abraham Ibrahim je určitým symbolom. Je to človek, ktorý e, spadol e, do nemilosti vzhľadom na e, jeho činnosť v 90. rokoch. A tiež to súviselo s šedou ekonomikou, s korupciou a upozorňovaním na to, Eh, jeho eh, snahou bolo tiež eh, komunikovať medzi komunitami. Bohužiaľ skončil vo väzení v krajinách, v krajine, ktorá je teda veľmi konzervatívna z hľadiska etiky. Dochádza tam k porušovaniu e, práv rôznych e, komunít, LGBT, žien, e, politické opozície, novinárov a tak ďalej. Boj proti terorizmu, toto je taká výhovorka, ktorou sa opodstatňujú represie voči celému obyvateľstvu s cieľom zachovať pri moci hrstku. Je dôležité, aby sa táto krajina vymanila z patovej situácie, v ktorej je rešpektovaním práv e, v všetkých e, skupín, pretože e, ak sa to bude pretrvávať, tak ten extrémizmus sa ešte vystupňuje naozaj naliehavé konať. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pán Panceri ako, návrh, ako autor návrhu rezolúcie. Ďakujem, pán predseda. V Malajzii sme zaznamenali silné obmedzenie slobodného vyjadrovania názoru v dôsledku reštriktívnych zákonov obzvlášť teda e, sadičného zákona, ktorý na začiatku roka 2015 umožnil e, väzniť e, a obviniť vyše 100 osôb. Dôležitý opozičný politik bol obvinený za sodomiu, nemá prístup k liečbe a takisto aj ďalší boli odsudení už len za niektoré kritické tweety voči vláde je čoraz ťažšie e, napríklad kritizovať e, korupciu v malajskej vláde. Je treba spomenúť, že Malézia je členom Bezpečnostnej rady OSN a aktuálne predseda ASEANu. E, naša požiadavka je jasná, stiahnuť návrh zákona o Bezpečnostnej rade, obzvlášť pokiaľ ide o silné právomoci pre premiéra a okamžite Um, všetkých väznených prepustniť prepustiť. Pre nás je absolútnym imperatívom chrániť e, občianské a politické práva v Malézii. Ďakujem, pán Panceria. Teraz si vypočujeme e, predstaviteľov, e, ktorí sa vyjadria v mene jednotlivých politických skupín. Pán Šonker, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako člen delegácie ASEAN si uvedomujem posilňujúce sa obchodné vzťahy medzi nami a Maléziou Ehm, naozaj e, teda tu dochádza k zintenzívneniu. Áno, obchod sa zlepšuje, ale príležitosti v rámci Malajzie pre slobodu prejavu eh, sa naopak zhoršujú. Znepokojujúce je eh, napríklad eh, príjmanie ehm, zákonov, ktoré napriek avizovanému uvoľneniu situáciu ešte zhoršujú. Viacero osôb bolo zajatých, respektíve obvinených v súvislosti s touto situáciou. Toto je nepriateľné. tiež možnosť vyhlásiť núdzový e, stav. E, táto bola posilnená. Prístup k skupine LGBTI, e, to je naozaj otrasné. My sa v našich krajinách beráme presne opačným smerom, dávame im väčšie práva. V Malajzii, v našom veľkého obchodného partnera sa e, veci zhoršujú. Čiže musíme toto všetko riešiť v našom vzťahu s Malajziou. Ďakujem, pán Kelly. A teraz zostáva slovo pani Gil v mene SAD na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, ja som v Malézii bola nedávno a bola som prekvapená, že e, to vnímanie tejto krajiny u nás e, naozaj nemá nič spoločné s realitou. Áno, moderná krajina, dynamická, ale pod e, týmto povrchom akoby západnej ekonomiky e, vidíme štát, ktorý je autoritársky, čo autoritárskejší, kde novinári a oponenti nemôžu slobodne hovoriť. Kopu ľudí bolo obvinených podľa národných zákonov. Premiér si uzrupuje všetko dôsledku e, moc a bezpečnostné zložky e, sú naozaj veľmi, veľmi represívne. E, globálna konferencia boja proti korupcii bola práve v Malajzii a toto je naozaj zaražajúce. Takže, pán premiér, prečo váš vlastný antikorupčný výbor nemôže korupciu aj vo vašom prípade e, prešetriť, e, prečo médiá nemôžu e, o tom písať a prečo ľudia nemôžu mierovo vyjadriť svoj názor na uliciach. Takže prosím, skoncujte s tými obmedzujúcimi zákonmi, snažte sa využívať bezpečnostné zložky na zabezpečovanie bezpečnosti pre ľudí a nie ako sily na ich potlačanie potlačanie op- občianskej spoločnosti, eh, rôznych aktivistov, blogerov, eh, ktorí boli obvinení. Prečo eh, neumožnite tejto krajine rozvíjať sa slobodne, tak aby naozaj mohla byť vzorom demokracie v regióne? Premiér má obavu, že keby prijal tieto kroky, tak by oslobil svoju pozíciu, ale ja si myslím, že platí presný opak. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Mariňo je Pinto na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, porušovanie ľudských práv v Malézii a aj v iných krajinách sveta. A k tomuto dochádza hlavne v súvislosti e, s nesprávnym právnym e, systémom. Napríklad tam máme nejaký zákon o štátnej bezpečnosti, ktorý dáva súdom možnosť naozaj vrha sledovať opozičných predstaviteľov a sú tu aj e, znepokojujúce odsúdenia na trest smrti. Sú tam 100 tisíce takých, ktorí sú v malajských väzniciach bez eh, nejakých vyhliadok na prepustenie, hospodárske sankcie, sú možnosťou, ale na druhej strane sa snažíme dosiahnuť eh, zónu voľného obchodu, dohodu o voľnom obchode s touto krajinou. Nedodržiavanie ľudských práv eh, sa nedá nejakým spôsobom kompenzovať. Áno, hospodárske sankcie sú možnosťou, to som spomínal. A je na každom, aby eh, tak teda každý by sa mal zodpovedať eh, za eh, svoje činy pred Medzinárodným trestným tribunálom. A teraz pán Funtulis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, situácia v Malézii je bez pochybe zlá a teda nevyhovie iste európskym princípom, to je evidentné. Malézia sa rýchlo stáva autoritárskou krajinou, os obmedzovanie e, slobody prejavu, väznenie oponentov a tak ďalej. A e, prekvitajúca korupcia. Európska únia nemôže hovoriť iným krajinám, čo robiť, nemôže takto otvorene zasahovať do domácich záležitostí tretich krajín. Takúto možnosť nemáme. My e, nemáme patent na pravdu, pretože nemôžeme povedať, že takéto sa nedejú u nás v našich krajinách. Máme politikov, ktorí sú perzekovovaní máme obvinenia politických oponentov, e, súdne spory, toto všetko sa e, deje a máme aj e, politickú imunitu a každý mesiac sa v Európe odhalí ďalší a ďalší škandál peniaze, ktoré sa míňajú náležitým spôsobom a tak ďalej. Takže ukazovať prstom na iné krajiny v iných častiach sveta, no neviem, nie sme predsa už koloniálnou veľmocou, musíme si najskôr upratať u nás doma, ak chceme nutiť Maléziu a iné krajiny, aby dodržiavali politické slobody a ľudské práva. Skoncujme napríklad s obchodnými vzťahmi s touto krajinou, neposkytujme žiadnu finančnú pomoc, keďže sú tam skorumpovaní politici a tie peniaze končia v ich vreckách a veľké nadradné spoločnosti z Európy by nemali e, podnikať v tejto krajine. V opačnom prípade budeme naozaj pokrytcami. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Tarabela na minútu. Nech sa páči, Mark. Pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia, Malézia je krajina s obrovským rýchlým rastom a je vzorom pre juhovýchod Ázie, ale nemôže sa držať takých zastaralých praktik ako e, mučenie alebo trest smrti. Malézia podpísala rôzne medzinárodné dohovory, ale ľudské práva zatiaľ nie sú bohužiaľ prioritou režimu. Naopak dochádza k horšovaniu situácie. E, Malézia je jedno z 58 krajín, kde ešte existuje trest smrti a je jedným z 38 štátov, ktoré hlasovali proti rezolúcii na moratórium e, tresty smrti v rámci OSN z roku 2014. Eh, niektoré krajiny sa teda zdržali a teda mm, tým pádom eh, sa nepodarilo eh, vniesť rýchlejší voj do tejto oblasti. Takže áno, keď rastú hospodársky, prečo nemôžu rásť v úvodzovkách aj v oblasti občianskej spoločnosti ľudských práv a základných slobôd. Ďakujem pekne. A mm, pán Tarabela, máme tu modrú kartu zo strany kolegu Čarneckého práva. Zakceptujete ju? Pán Čarnecký, nech sa páči. E, bardzo dziękuję e, panu posłowi tarabella za przyjęcie. ďakujem pekne pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Tarabelovi, že akceptoval moju otázku. Ja viem, že ľudské práva e, sú pre vás veľmi dôležité, že sa tým zaoberáte, ale v tejto konkrétnej súvislosti mám na vás konkrétnu otázku a kladím ju opakovane v tejto inštitúcii nemala by sa komisia a rada nejakým spôsobom viac angažovať v tom zmysle, že by členské štáty vyvíjali hospodársky tlak na krajiny, kde sa základné ľudské práva držiavajú. Nebolo by toto efektívnejšie? Čo si myslíte? Pán Tarabela, odpovedajte. Áno, áno, samozrejme, že uh, súhlasím, čo ste povedali, pán podpredseda. Uh, Áno, pokiaľ ide o voľný obchod takéto dohody, tak je potrebné zohľadňovať aj ľudské práva. V prípade mnohých krajín sme to urobili, napríklad e, Kolumbia je takým príkladom. Pamätáte si, e, že až 50 zavraždených e, odborárov bolo práve v Kolumbii. Takže áno, ak to nebude jednak jednej, eh, tak eh, každopádne by eh, malo byť podmienkou pre obchodné vzťahy dodržiavanie ľudských práv. Ďakujem pekne, pán Tarabela. Teraz KHDI, pán Pospišil, má slovo na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pane predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel predrečníkov v otázke ľudských práv Malézy podporiť ja sa zaoberám zásadami právneho štátu v rôznych krajinách sveta a musím povedať, že v Malézii e, právny štát neexistuje. Napríklad ten zákon o rozvratnej činnosti z roku 1948 sa čias koloniálnej éry, kde každý môže za verbálnu kritiku vlády byť stíhaný. Na jeseň Ústavný súd Malázie povedal, že tento zákon je ústavný, takže toto je jasné politické rozhodnutie mm, tamojšieho ústavného súdu. Druhý problém tým je trestné právo. Tisíce ľudí e, čakajú na popravu v Malajzii, majú vágny trestný zákon. Takže, pán komisár, ja by som bol za to, ako žiadali ostatní kolegovia, že musíme komunikovať, spolupracovať s krajinou, ale dohodu s ňou môžeme uzavrieť iba v prípade, že sa tento e, stav napraví, že sa nastolí právny štát a odstrania sa zákony, ktorí sú s ním v rozpore. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Marias, tiež máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Nedostatok slobody prejavu, náboženský útlak, útlak eh, pôvodného obyvateľstva a imigrantov v Malajzii. Toto je bežná situácia. Vláda Malajzie eh, predstiera boj proti teroristom a zatvára do väzení všetkých, ktorí sú podozriví z ohrozovania národnej bezpečnosti. Sú to takí, ktorí bojujú za ľudské práva. A vláda e, obmedzuje slobodu prejavu a preto by som povedal, že toto je jedna z krajín, kde sloboda prejavu je najobmedzenejšia. Uplatňuje sa tam právo šaria. Malajské orgány eh, trestajú za publikácie eh, namierené voči vláde. Nie je to žiadna výnimka. Takže ľudské práva, ľudskoprávna situácia v Malázii je zlá, čiže my musíme vyvíjať tlak na vládu krajiny, aby eh, táto zrušila spomínané zákony a vrátila sa k slobode prejavu. Ďakujem pekne. A teraz na Tarabella vitához <clears throat> hozzáfűzném a tegnapi... Ďakujem pekne. Čo by som doplnil k tejto rozprave je nasledovné. Včera sme hovorili o tom, že rada e, šla e, dobrým príkladom a chce, aby krajiny e, sa zodpovedali za rešpekt ľudských práv. História Malajzie sedem eh, obvinení, eh, tri z týchto siedmých obvinení eh, boli proti Omarovi Ibrahimovi. Je to veľmi zlý znak. Odstránenie opozície je v skutočnosti znakom, že vláda robí všetko, čo je v jej silách, aby sa vyhlá slobodným voľbám. Opozícia, opozícia e, by mala byť silnejšia. E, Európska únia nechce zasahovať do vnútorných záležitostí Malézie, možno len poukázať na udalosti a snažiť sa vyžadovať e, rešpektovanie ľudských práv od všetkých našich partnerov. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Tento sotičný zákon. Ja, act. La lista degli atti legislativi e a všetky e, ostatné v Malajzii, ktoré obmedzujú e, slobodu stretávania sa, vyjadrovania vlastného názoru. E, zoznam týchto zákonov je naozaj dlhý, žiaľ Bohu. Politizuje sa v tejto krajine dokonca aj súdnictvo, ktoré čoraz viac prenasleduje opozičníkov, novinárov, kritikov vlády, Anvar Ibrahim, vedúca osobnosť opozície, je momentálne väznený kvôli naozaj smiešnemu obvineniu je e, smutné, že e, šaria sa e, čoraz viac posilňuje v tejto krajine. Ako súhlasím so všetkým, čo povedal môj kolega Korao predo mňou, Malajzia je naozaj ekonomická veľmoc aj Európska únia je e, ekonomická veľmoc. Mali by sme využiť našu, e, našu, našu, hospodársk, našu hospodárskú moc, e, aby sme podporili dodržiavanie ľudských práv v Malézii. Ďakujem pekne. Slovo pán Svoboda. Vážený pán predsedajúci, váž... Vážený pán predseda, vážený pán komisár, rád by som veril, že naša dnešná diskusia a dnešné uznesenie bude vnímané ako súčasť diskusie s partnerom, s ktorým nás, dúfajme, že spája záujem na spolupráci. Rád by som pripomenul k tomu, čo tu už boli povedali predrečníci o situácii právneho štátu v Malajzii, že totiž rozvojová spolupráca, obchodné dohody, ktoré uzatvára Európska únia, sú podmienené dodržiavaním ľudských práv. A preto by som rád vyzval Európsku komisiu, aby v tomto ohľade pritlačila, aby to vzala vážne a aby uplatňovala podmienenosť rozvojové a o jej a obchodnej spolupráce s krajinami, ako je Malajzia, tak, aby došlo k ozajstnému zlepšeniu situácie ľudských práv v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujeme. Pán poslanec Svoboda. Teraz je tu pán Venta. Nevidím ho e, v sále, aj keď teda žiadalo slovo. Týmto teda končí postup KHDI. Ja slovo dozdávam pánovi komisárovi Stylianidesovi. Nech sa páči. Ďakujem. Malajzia má naozaj e, dôležité miesto e, v juhoazijskom regióne pre EÚ. Momentálne predseda ASEANu. V čase, keď sa prijímajú E, e, dôležité rozhodnutia e, pre ekonomickú komunitu ASEANu. Naše vzťahy sa výrazne posilnili posilnenou obchodnou a investičnou spoluprácou, dialogom a množstvom, množstvom aktivít spolupráce. Avšak pri tom všetkom Európska únia má obavy, pokiaľ ide o určité vývojové tendencie v krajine od roku 2014. Ide o vývoj, ktorý ovplyvnil slobodu prejavu a právny štát. Máme e, znepokojenie, pokiaľ ide o používanie e, určitých zákonov a e, súdnych rozhodnutí, pokiaľ ide o lídra opozície Ibrahima, pokiaľ ide o slobody prejavu. A ako ste si spomínate, Európska únia e, e ľutuje, že sa neustále zvyšuje e, tento zákon napriek e, apelom, napriek prísľubom premiéra, že sa stiahne. Vysoká predstaviteľka v roku 2015 verejne eh, naznačila, že to bude mať dopady na výkon slobody prejavu. Vysoká predstaviteľka tiež naznačila výrazné obavy, pokiaľ ide o e, zákonné postupy po o, e, odsúdení federálnym súdom na 5 rokov lídra opozície vo februári tohoto roka. Pán Amar pôvodne bol E, predtým, než bolo e, e, znegované to rozhodnutie, zatknutí ľudské práva členov parlamentu takisto. 8. decembra EÚ uzavrela rokovania novej generácie partnerských zmluv z Malajziou. Európsky parlament opakovane vzýval k e, uzavretiu týchto rokovaní, ktoré začali v roku 2011. Táto nová e, dohoda zahrania špecifické ustanovenia o ľudských právach a právnom štáte, ktoré umožňa e, angažovanosť v týchto otázkach. Dôležitý je dialog o ľudských právach Počas rokovaní Malézia prijala uznanie e, rešpektovania e, demokratických princípov a právneho štátu, že tieto sú principiálnym prvkom dohody. Naďalej budeme e, komunikovať s malajskou vládou, aby sme vystupňovali našu spoluprácu pri podpore ľudských práv, vrátane práv osôb LGBTI, ako aj e, regionálnu úroveň e, s ASEANom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán e, komisár Stelianides. Ďakujeme vám za celý tento dlhý maratón, ktorý ste s nami absolvovali už od rána. Dostal som sedem návrhov uznesenia a na záver tejto diskusie. Diskusia je uzavretá. Prerušujeme zasadnutie do 12.